Treba začať ehm, napríklad eh, zákazom ehm, malého eh, množstva pohárov, eh, ktoré vnútri obsahujú vrstvu plastu. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je Erik Andrew. Merci, madame la présidente Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem, eh, chceme zabohoželať pani Rís, vynikajúca eh, správa. Je naozaj naliehavé konať. Naša planéta je ohrozená, všetci to tu vieme. Vytvorili sme uh, eh, siedmý kontinent, uh, tisíce tón plastov, uh, trikrát rozloha Francúzska. Náš politický, pardon, ekonomický model e, nefunguje, e, má negatívny dopad na naše ekosystémy, biodiverzitu a ohrozuje dokonca aj ľudský druh. E, musíme drasticky znižiť využívanie plastov v Európe a musíme uplatňovať princípy obehového hospodárstva. Čiže veľmi rýchlo musíme opustiť neoliberálnu logiku, ktorá tlačí na čoraz viac spotreby a zabíja našu planétu a ohrozujeme budúcnosť našich detí oblasti. Musíme byť koherentní sami so sebou. Je potrebné odhlasovať tento text, kde sa hovorí o dopadoch plastov na životné prostredie. E, ale zároveň sa tu ešte stále používajú e, v samotnom parlamente napríklad plastové fľaše, čiže musíme ísť príkladom. Prestaňme používať e, tieto veci v našej inštitúcii. Ďakujem. Ďakujem. Pani Šujica má jednu minútu za EPP. Ďakujem. Žijeme v veku plasu a nikto to nemôže poprieť. Vyprodukovali sme 8 miliard e, tón plastov za 65 e, rokov a vytvorili sme 60 miliónov tón odpadu a musíme naozaj o tom e, porozmýšľať. Vítam trialog a dúfam, že sa ho podarí ukončiť e, úspešne hlasovanie v parlamente. Musíme sa e, zbaviť plastov, e, ktoré sú na 50% vytvorené eh, z jednorazových plastov a dúfam, že sa nám podarí nájsť alternatívy. Alternatívy sú dôležité. Tam, kde sú alternatívy, využijeme ich, ale eh, treba teda nahradiť plasty inými materiálmi. Musíme vytvárať nové pracovné miesta prostredníctvom inovácií a takisto musíme umožniť eh, zavedenie nových produktov na trh. Podporujem túto iniciatívu a dúfam, že sa zavedie čo najskôr do našich národných legislatív. Ďakujem. Ďalším rečkom je Kristof Hansen za EPP. Mikrofón poprosíme. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mikrofón poprosíme. Zapnite si prosím mikrofón. Je teraz zapnutý, áno. A ďakujem, pani predsednička. Plastové poháre a plastový príbor sa stali samozrejmosťou našej konzumnej e, spoločnosti, ale niekedy treba prekonať veľmi veľa, aby sme sa zbavili e, zlozvykov. E, treba mať alternatívy a tam, kde existuje, treba zakázať plastové jednorazové výrobky, ale očakával by som a želal by som si väčšiu ambicioznosť od členských štátov. Treba sa zamerať aj na obaly, ale to sa nepresadilo. To je šanca, o ktorú sme prišli. Ja som sa pre niekoľkými mesiacmi e, stal otcom. Chcem sa pozrieť svojmu synovi do očí a e, povedať mu, že som prispel k tomu, aby život bol utržateľný na tejto planete. A tento balík je e, prvým krokom v boji proti plastovému odpadu. Ďakujem pekne a gratulujem vám k synovi. A teraz e, budeme pokračovať e, s postupom Catch the Eye. Keby ste sa, prosím vás, držali e, jednej minúty. Ďakujem veľmi pekne. Sme prvá generácia politikov a my chápeme, aké škody sa páchajú na životnom prostredí práve týmito jednorazovými plastmi. A my sme posledná generácia tých, ktorí si môžu niečo urobiť. 75 takýchto plastov e, končí e, v moriach. Pochádzam e, z Malty, z Goza a vidíme obrovské množstvo plastov na našich pobrežiach a to nakoniec končí v našich rybách. Tak toto nemôže ísť ďalej. Rozhodnutie prestať používať takýto typ plastov sa začne uplatňovať v roku 2021. Je to krok správnym smerom. Môžeme mať najlepšiu legislatívu na svete, ale zmena musí prísť na individuálnej úrovni. Sú to malé zmeny, ktoré si sotva všimneme, ale môžu viesť k obrovským zmenám. Už nesmieme strácať čas, musíme konať e, okamžite. E, ďakujem pekne a teraz Julie Ward. Jedna minúta. A ďakujem pani predsednička. Celkové množstvo odpadov narastá e, veľmi intenzívne na celom svete v EÚ. 3,5 tony odpadov na obyvateľa e, sa vytvorí. V tom je zarataných e, viac ako 300 kg domáceho odpadu na obyvateľa. Takto to bude pokračovať minimálne do roku 2030 a Európe sa neočakáva oddelenie eh, množstva odpadu od ekonomického rastu aspoň do roku 2020. Eh, My eh, pochádzame z 28 krajín tu v Európskom parlamente a máme jeden domov, jednu planetu Zem. Mladí ľudia to vedia, majú toho už plné zuby a žiadajú, aby sme sa zmenili Chcem vás všetkých požiadať, aby ste podporili ich klimatické štrajky, štrajky pre budúcnosť, pretože ak ich nebudeme počúvať, tak si nás v budúcnosti nebudú voliť. Ďakujem veľmi pekne, pán Van Langen. Ďakujem veľmi pekne. Toto je oblasť, na ktorú by sa Európska únia mala naozaj zamerať. Toto je oblasť, kde tento boj nezvládnu krajiny sami o sebe. Ja som počul tú frázu zahodiť, odhodiť a proti tomu musíme bojovať, pretože keď hovoríme, e, že niečo sa dá zahodiť, tak e, si myslíme, že to hodíme do smetného koša, e, prídu auta, ktoré zbierajú odpad a je to preč. Ale to vôbec nie je pravda. Musíme sa pozrieť na každú vec, ktorú používame a položiť si otázku, keď to zahodím, kde to skončím. Nemali by sme byť jediní, ktorí kladú túto otázku, ale aj firmy, ktoré vyrábajú tieto eh, produkty, by si mali položiť tú otázku a mali by byť dorútení položiť si túto otázku. Chválime mladých ľudí, za to, čo robia, ale mali by sme chváliť naše starmami a prastarmami, ktoré vedeli, čo je recyklácia a vedeli o nej veľmi dobre predtým, než sme ju tu vymysleli na tomto svete a mali by sme robiť presne to, čo robili oni. Ďakujem veľmi pekne pani Šojderová za EPP. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tiež podporujem túto dohodu z trialogu a som veľmi rada, že má širokú podporu v celom eh, politickom spektre. Musíme si chrániť životné prostredie a musíme si tiež chrániť prírodné zdroje, ktoré nie sú nevyčerpateľné. Samozrejme, a ja sa snažím, keď si vyberám, čo kupujem, tak e, sa snažím vyberať ten tovar, ktorý nie je v týchto plastových obaloch. Každý sám musí prispieť k zmene. Preto som rada, že Európsky parlament ustúpil od masívneho používania malých plasových fliaž. Myslím si, že všade sa dá nájsť nejaké riešenie a dôležité je, že táto smernica prináša aj povinnosti pre výrobcov. To považujem za veľmi dôležité. Som hrdá na to, že Česká republika patrí medzi krajiny, ktoré vo veľkej miere recyklujú. V Európskej únii sa recykluje 42 plastov a Česká republika recykluje 60 a želám sa, aby to v budúcnosti bolo ešte viac. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším e, rečníkom je pán Sean Kelly. Nech sa páči, máte slovo. E, trvalo to chvíľku. E, pán podpredseda, mali sme už aj predtým správy, ktoré sa obrali správnym smerom. Mali sme už základné stratégie a tam sa hovorilo o týchto materiáloch a o tom, ako končia v moriach. 80 v moriach e, pochádza e, z plastov. E, musíme inteligentnejšie zaobchádzať s plastmi a hľadať alternatívy tam, kde je to možné. Plastové tašky sú tiež veľkým odpadom. Je veľmi ľahké dať ich do toho zoznamu. To treba zdôrazniť a Nakoniec tieto e, plastové tašky, ktoré sú veľmi ľahké, e, sa nedajú odstrániť tak ľahko a tiež končia moriak. A to sa týka aj e, balónov. Tie končia často vo vode, takisto iné plasty končia vo vode. Musíme urobiť niečo preto, aby členské štáty urobili všetko, čo sa dá a tu treba naozaj pustiť sa do tohto boja. Pán Zdrojevský, e, chcem... Už na začiatku som povedal, že nie som ekoterroristom a zároveň chcem povedať, že e, nie som zastancom e, takej ortodoxnej opatrnosti o stav zeme a ekológie. Samotná tá práca, ktorá je tu predmetom toho stanoviska, je uspokojivá a um, preto je to veľa menej uh, debaty o tom a veľa, uh, menej pochybujem o tom, čo je veľmi um, kľúčové, to znamená uh, vyhodnotenie jednotlivých projektov. Nemáme niečo ako cestný plán, ktorý by sme um, popísali, čo je prvé, druhé, tretie najdôležitejšie, takže uh, ísť uh, tej prade dôležitosti týchto činností. Um, Starosti mi spôsobuje nedostatok uh, súlad našich činností. Uh, oni nie sú uh, súčasťou celku a tiež je tu nedostatok riešení v jednotlivých štátoch, aby sme boli učenejší, je tu nedostatok v vzdelávaní a sme nedôslední, čo týka postihovania tých, ktorí znečistujú zem. Ďakujem veľmi pekne. A pán Sean Kelly ukončí Catch the Eye. Nech sa páči, máte minútu. Nezapojil som sa do týchto rozpráv a som naozaj veľmi rád, že tu teraz hovoríme o tejto veci dnes popoludní. A výbor pre rybolov je veľmi dôležitý pre to, čo sa deje, e, pokiaľ hovoríme o plastoch moria, pretože e, tieto plasty, ktoré končia v moriach, končia e, v žalúdkoch rýb a to sa týka teda nielen tých plastov, ktoré pochádzajú z pobrežia, ale aj e, tí, ktorí pochádzajú e, z lodí, ako sú siete. E, a pokiaľ je možné nahradiť plasty inými materiálmi, tak to treba urobiť. Ale priebehu času vysielame signál priemyslu, že plastový odpad musí skončiť Ehm, mnohé plasty boli zozbierané znova použité, recyklované. Jednoducho musíme urobiť všetko preto, aby sme ukončili znečisťovanie životného prostredia plastmi. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. A teraz podpredseda Timmermans za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Keď som počúval príspevky od vážených poslankyň a poslancov, rozmýšľala som, aké je to jedinečné, že stanovisko zdieľajú v podstate všetci v celom politickom spektru, bez ohľadu na to, či ste ľavica alebo pravica. A rozmýšľala som, prečo sme sa sem dostali tak rýchlo. Myslím si, že sme sa naozaj sem dostali veľmi rýchlo, keď sa pozriete uh, 3-4 roky späť. Potom, ako sme sa poďakovali spravodajkyni a, a tiemi spravodajcom komisii a rade, myslím si, že je len správne, aby sme sa poďakovali tým, ktorí upozornili na túto záležitosť v rámci celej e, spoločnosti, pretože to nás e, tlačilo dopredu. E, celá spoločnosť má pocit, že treba toho urobiť viac. Bojan Slatus, Ellen McCarthy, boli prví ľudia, ktorí sa plavili po romáriach a upozorňujú tento problém. Máte e, Modrú planetu, seriál Modrá planeta od Davida Attenbora, ktorý e, tiež e, upozorňoval na tento problém. Je tu školský systém, ktorý tu preberá zodpovednosť. Vy ste videli aj mimovládne organizácie v celej Európskej únii, ktoré tlačia na to, aby sme to riešili. Akademici zohrávajú vynikajúcu úlohu pri hľadaní nových riešení a keby sme mali dnes povedať, že je obdivuhodné, že sme sa sem dostali, musíme byť vďační aj tým, ktorí nie sú aktívni v politickej oblasti, ktoré nás dostali až sem. Súhlasím s vami v tom, že je to iba prvý krok. Blahoželme si tu navzájom, ale musíme na pamäti, že máme pred ešte veľmi, veľmi dlhú cestu, kým sa naozaj dostaneme k skutočnému obehovému hospodárstvu. Ale je to jedinečný krok, pretože e, berie do úvahy plný kruh života plastov. Azijské krajiny majú veľký záujem o to, čo robíme. Južná a Stredná Amerika má tiež obrovský záujem o to, čo robíme Zmena ekonomického modelu má celosvetový význam a účinok a zmení to ekonomické modely aj inde. Nedajte sa odradiť tým, že Európa um, tvorí iba malú časť v tvorbe plastu a plastového odpadu. My už teraz máme účinok plastový odpad cítia mnohé krajiny, mnohé regióny. A chcel by som ešte dodať, že sa musíme vidieť naozaj veľmi jasne. Ovplyvní to aj obaly, obalové materiály. Do návrhu sme vrátili obalové materiály. Mali by byť recyklovateľné do roku 2030. To je predsa v návrhu a chceme zajsť ešte ďalej. Mikroplasty sú obrovským problémom pre naše zdravie. A musíme prísť s návrhmi. Najprv ich musíme odstrániť e, z tých výrobkov, kde ich nepotrebujeme. Nepotrebujeme mikroplasty predsa v kozmetických výrobkoch alebo v čistiacich prostriedkoch musíme hľadať e, alternatívy a pneumatiky. Pneumatiky sú e, jedným z najhorších znečisťovateľov v tomto ohľade som si istý, že budúca komisia urobí v tomto veľa, pretože tento problém je problém, s ktorým e, súhlasia všetci e, v tejto inštitúcii a určite si budú súhlasiť aj e, budúci členov komisie a rady. Áno, a je vynikajúce vidieť vašu zaangažovanosť. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok a teraz dávam slovo našej spravodajkyni pani eh, Frederik Ries. Blahoželám vám ešte raz. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne. Áno, spoločne to je to kľúčové slovo pre túto rozprávu. Chcem sa poďakovať eh, všetkým kolegom, ktorí všetci podporili produkciu tejto správy. Kolegovia, eh, Brexit ťáci, aby som to tak povedala. Mám pocit, že sa trošku uh, stratili, ale to je na inú diskusiu. Aby som toto uzavrela, John Fitzgerald Kennedy, uh, toho by som ocitovala, povedal v 63. vo Washingtone, že problémy vytvoril človek, a teda môžeme ich riešiť. Možnosti nemajú limity, žiaden ľudský problém nepresahuje naše schopnosti. Áno, samozrejme, že Európa nie je prvá zodpovedná za znečistenie a e, tu reagujem na pána Timmermansa. E, napriek tomu musíme byť motorom toho riešenia. Toto je prvá etapa, ale pustili sme sa do toho. Ďakujem pekne. Ďakujem e, pekne. Týmto končíme túto rozpravu. Hlasovanie bude neskôr o 17. Kolegyne, kolegovia, poďme ďalej. Ďalším bodom programu je správa Mihaj Turkanu hnojivé výrobky EÚ. Samozrejme, že prvým rečníkom bude spravodajca. Máte 4 minúty. Nech sa páči. Mulțumesc, președintă. Dragi colegi. Ďakujem pekne, pani predsednička drahé kolegyne, kolegovia, temi spravodajcovia, autori stanovisk. Myslím, že sme odvedli vynikajúcu prácu. Spoločne sa nám podarilo túto správu uzavrieť ešte v tomto funkčnom období. Výsledok tejto správy odráža moju prácu, vašu prácu, prácu polnohospodárov, združení v tomto no, na tomto poli, um, asociácií výrobcov hnojív a tak ďalej každý svojim kúskom prispel k tejto správe, tak aby bola koherentná, korektná a na prospech všetkých zainteresovaných. Snažili sme sa chrániť náš priemysel, našich pohospodárov, našu budúcnosť a teraz zbierame úrodu, tak povediac. Vidíme výsledky, eh, o nich podporujú a čakajú na vaše pozitívne hlasovanie. Úzko sme spolupracovali s tromi predsedníctvami, estonským, bulharským. Tam sme to takmer uzavreli Konečne sa nám to podarilo. Štvrtý e, trialog uzavrieť novembri minulého roka s rakúskym predsedníctvom, kde sme naozaj ukázali, že sme e, otvorení kompromisom s cieľom dosiahnuť konsenzus. A chcem sa poďakovať e, rakúskému predsedníctvu. Bolo tam veľa nápetých chvíľok, veľa zložitých zasadnutí a ak si niekto myslí, že táto téma bola jednoduchá, veľmi sa milí. Chcel by som vám všetkým povedať, že po tom, čo táto správa bude odhlasovaná, všetci aktéri v oblasti polnohospodárstva a spotrebitelia budú profitovať, pretože nové nariadenie, ktoré nahradí to súčasné, otvorí jednotný trh rôznym druhom hnojív ako súčasť balíka obehového hospodárstva, čiže ide o otvorenie jednotného trhu rôznym druhom hnojív a pôjde k harmonizácii limitov jednotlivých kontaminantov. Momentálne polovica hnojív na trhu nespadá pod súčasnú legislatívu. Iba 5 organických hnojív sa recykluje a využíva na účely hnojív. A toto nové nariadenie má za cieľ toto percento navýšiť až na 30. Momentálne EÚ dováža viac než 60 miliárd tón fosfátov ročne a Mnoho fosforu by sa dalo získať z odpadov, e, z popola, z neutralizácie e, vedľajších produktov živočišnej výroby. Zavážame limity pre rôzne kontaminanty, ako napríklad kadmium alebo fosfát obsiahnuté v hnojivách, aby sme znížili ohrozenie e, verejného zdravia a životného prostredia. Kadmium a e, fosfát, tam bude limit 60 mg na kilogram keď nadobudne účinnosť toto nariadenie, čo bude 3 roky po jeho schválení. Čiže aby som to zhrnul, európsky spotrebitelia budú mať zdravšie potraviny, európsky polnohospodári budú mať prístup k širšej škále hnojív, ktoré budú bezpečnejšie, bude tam lepší prístup k organickým hnojím, ktoré budú mať možnosť voľného pohybu na trhu Čiže recyklované materiály budú môcť byť využívané na potrebu e, výroby hnojú. Táto výroba bude podporená. No a priemysel bude mať e, väč, viac zdrojov e, surovín, čiže nebudú monopoly a nedôjde k žiadnemu umelému navýšeniu cien, čo samozrejme pôjde na prospech zamestnanosti. Jednu by som rád objasnil Členské štáty naďalej budú mať možnosť stanovovať národné štandardy, pokiaľ ide o obchod s hnojivami a stále bude existovať možnosť uplatňovať princíp vzájomného uznávania pre hnojiva. Myslím si, že by tu mali byť isté stimuly, aby sa podporovali inovatívne hnojivá, také, ktoré kadmium neobsahujú. A toto povedie k finančným príjmom. Takže som veľmi spokojný s konečnou verziou tohto nariadenia a chcem sa ešte raz všetkým poďakovať. Ďakujem. Predsednička bez mikrofónu. Už s mikrofónom. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je v mene výboru NV pani Gardini na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi povedať, že sa veľmi teším, lebo naozaj sme si dali dostatok času, koľko bolo treba a prišli sme so solidným výsledkom. Toto je podľa mňa vynikajúci príklad toho, že sa naozaj e, vyplatí e, neunáhliť. E, takže otvorili sme trhy pre množstvo malých a stredných podnikov, ktoré boli doposiaľ z jednotného trhu vylúčené organické produkty založené na mineráloch a tak ďalej. A um, podarilo sa nám to dodržaním um, uh, potrieb životného prostredia. Stavili sme isté limity, hlavne pre kadmium, a to nebola jednoduchá úloha. V minulosti takéto čo si neexistovalo. ...60 mg a 120 mg to sú tie konkrétne čísla. Chcem sa poďakovať naozaj všetkým za zanietenú prácu, pánovi Eichautovi napríklad. Ja som Talianka a musím povedať, že naše malé a stredné podniky sú môjmu srdcu veľmi blízke. E, ich úloha v obehovom hospodárstve je dôležitá. Teším sa, že to komisia zohľadnila. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo v mene výboru Agri. Pán Hutema, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, ja som tiež za parlament vyjednával, bol som členom vyjednávacieho týmu na túto tému a teraz je možné, Pomôžme sa používať viac kompostu alebo živočišných produktov, teda organických hnojív namiesto tých umelých. To posiaľ toto bolo možné iba obmedzenie. Polnospodári nemali takúto možnosť. Inak e, by sa muselo realizovať to odplatne a súčasne by sa mohli použiť umelé hnojiva a to by bolo vlastne všetko zvrátené a naopak asi nie najlepšie pre e, životné prostredie. V takomto veľkom množstve e, produkcie CO2 by to bolo príliš veľa a myslím si, že e, Myslím si, že organické hnojivá sú pre zdravú pôdu veľmi dôležité a to je princíp naozaj rentabilného, dobrého polnohospodárstva pre naše vodstva, rozmanitosť životného prostredia a myslím si, že sa tomu môže týmto spôsobom vyhnúť. Polnospodári dávno vedeli, že takto by boli bývali všetci profitovali. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán podpredseda Timmermans, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hautama povedal, že pracoval veľmi tvrdo. Pani Gardini povedala, že pracovala veľmi konzistentne, ale výsledok je tu. Vynikajúci výsledok pre zlepšenie eh, tohto nariadenia pre hno, eh, hnojivá. Chcem poďakovať pán Turkanovi, pani Gardini, pán Hautama i tieňovým za vaše vklady v tejto problematike. Tento materiál prispieje k princípom obehového hospodárstva, pokiaľ ide o polnospodárskú produkciu. Momentálna legislatíva pokrýva len umelé hnojivá. Nové predpisy zavedú vlastne nový legislatívny rámec a terajší rámec sa tým veľmi rozšíri. Bude to veľký krok vpred k otvoreniu jednotného trhu, pokiaľ ide o, o obnoviteľné odpadové hospodárstvo, treba zabezpečiť podmienky, e, ktoré budú trvale udržateľné pre naše životné prostredie. Treba rešpektovať malé a stredné podniky a vy tak činíte a to je let dobrý krok. E, organické hnojiva predstavujú polovicu e, celého trhu. Treba mať možnosť vytvárať príležitosti pracovné miesta pre tvorbu podnikateľského prostredia v EÚ Týmto spôsobom sa zlepší prístup pre e, tieto hnojivá na jednotný trh. Toto nariadenie poskytuje i peky, aby sme chránili životné prostredie a stanovia sa tiež povinné e, limity, pokiaľ ide o jednotlivé stopové prvky, e, ortuť, kadmium a tak ďalej. Po štyroch rokoch aplikácie budeme môcť posúdiť, či tieto limitné hodnoty možno znížiť. Takže ideme správnym smerom. Bude tu dobrá rovnováha pre všetky jednotlivé e, e, prúdy. Myslím si, že všetci, všetci budú mať z toho prínos. Jednak priemysel, ktorý môže vyrábať e, rozmanitejšiu paletu inovatívnych produktov, takisto pre polnohospodárov, ktorí si môžu vybrať medzi čoraz širšou paletou hnojív a ktorí budú môcť byť v lepšej pozícii, aby chránili e, pôdy od e, toxických kontaminujúcich látok, aj takisto pre európskych občanov a prírodné prostredie, e, kde sa zníži riziko toxicity pre podzemné vody a tak ďalej. Takisto treba definovať bezpečné kritéria pre nahradenie chemických hnojív spracovaním prírodzených látok to určite prispeje e, k zlepšeniu princípov obehovej, e, obehového hospodárstva. Súčasne e, komisia pracuje na zabezpečení integrovaného a trvalo udržateľného spôsobu zaobchádzania so živinami, aby sa zabránilo znečisteniu a poškodeniu ľudského zdravia sú tu možnosti účinného použitia e, výživných látok pre polnohospodárstva a z polnohospodárskeho produktu. Preto e, komisia spoloč, spolu s výskumným centrom spustila e, experimentálny postup, kde by sa mali zlepšiť postupy redukcie dusíkatých hnojiv a naopak použitie prírodzeného spracovaného hnojiva Naozaj ľutujem, keď toto čítam dnes tlmočníkov. E, e, návrh štúdie má byť prezentovaný ku koncu roku 2019. Pokiaľ ide použitie hnojív a ich náhradu na trhu, nebude to mať dopad na nariadenie o hnojivách a tiež implementáciu tohto nariadenia. Určite je to doplnkový krok, pre environmentálne isté obe, e, bezpečné obehové hospodárstvo. No my plne podporujeme nájdený kompromis. Rátame s vami, určite spravíme dôležitý krok, aby tento priemysel a jeho produkty boli bezpečné pre naše prostredie a zdravie. Je to konkrétny krok k implementácii trvalo udržateľných cieľov a k tvorbe udržateľnej bezpečnosti a to je, myslím si, naliehavejšie než kedykoľvek doteraz. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím tu pána Valesu. Za EPP, nech sa páči, mi, minútu a pol ďalší rečník, pán Bogovič. Ďakujem. Veľmi sa teším, že po náročnom trialógu a po troch rokoch e, rokovaní sme ten proces uzavreli Dosiahli sme e, e, pokrok, najmä pokiaľ ide o syntetické hnojiva. A teraz nový predpis pre organické hnojiva. To je naozaj e, ďalší krok pre obehové hospodárstvo. Cieľom je získať dôležité, aby sme nestratili dôležité živiny z organických zlúčenín. Je dôležité, aby alebo teda kompost sa doteraz považoval za niečo, čo e, treba recyklovať, nie niečo, čo možno použiť ako hnojivo. Potrebovali sme toto nariadenie, kde sú zakotvené ustanovenia, pomocou ktorých dokážeme zabrániť tomu, aby tieto hnojivá sa negatívne podpísali na životnom prostredí. Našli sme i kompromis e, k, ku kadmiu. Je to veľmi ambiciozný kompromis. Ja podporujem tiež tú časť, kde ide o inovácie a možnosti pre malé a stredné podniky, pretože tieto sa doteraz e, na trh e, nezaradili. Na základe tohto nariadenia sa upravuje i táto oblasť. Samozrejme, že sme urobili dôležitý krok vpred. Urobili sme čosi dobré pre obehové pre hospodárstvo, pre polnospodárstvo, pre životné prostredie. Ďakujeme. A teraz za socialistov eh, pán Tarabela na dve minúty. Ďakujem. Eh, Hnojivá sú dôležité pre polnospodárstvo, ale ich využitie môže mať negatívny dopad na životné prostredie, bezpečnosť, zabezpečenia potravín, hlavne keď sú tu kontaminujúce látky prostriedky, e, správne použitie sú preto dôležité pre trvalo udržateľné e, hospodárstvo. Modernizácia nariadení k hnojivám je súčasťou balíčka obehového hospodárstva. Toto, táto legislatívstva. máme tu klasické hnojiva na e, takisto organické, ktoré momentálne zaraďujú aj látky, ktoré sa momentálne e, e, vyskytujú skôr ako odpady. E, to všetko v ruka v ruke so zárukami, aby si naši spotrebitelia mohli kúpiť produkty vysokej kvality. Teda je to podpora tiež vývoja inovatívnych produktov a najlepšia možná výnosnosť. A to je dôležitá etapa na ceste k obehovému hospodárstvu nie som celkom spokojný s výsledkom, ktorý sme dosiahli, najmä u kadmia. E, hoci sme sa snažili ten výsledky trialogu sú menej ambiciázne než e, ten návrh, ktorý sme v pléne odhlasovali. Chcem pripomenúť tiež, že na základe menšinovej blokády v rade nebolo e, možné dosiahnuť to, čo sme e, odhlasovali, pokiaľ ide o 20 mg ako hranicu na kilogram. Určité aspekty nám umožňujú prijať túto správu ako krok, pokiaľ ide o, o kadmium dobrovoľné e, označovanie a tiež 4 e, roky po e, dátume uvedenia do platnosti limitné hodnoty, pokiaľ ide o znižovanie pomeru kadmia. Chcem poďakovať kolegovi Turkanu. Naša spolupráca nebola vždy dokonalá. Takisto ďalší spravodajcovia pani Toma Gardini. Chcem všetkým poďakovať za vynikajúcu spoluprácu pri práci na tomto materiáli. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz má slovo pán Hok v mene e, skupiny EKR. Prosím vás o mikrofón. Ďakujem. Najprv tu boli veľmi prísne limity a hraničné eh, hodnoty u fosfátových hnojivách. To sa vzťahovalo na tento priemysel v Polsku. V Polsku je druhý najväčší výrobca týchto materiálov v Európe. Eh, išlo tu o veľa, 25 miliard eur, toľko, E, v, je, taká je hodnota e, priemyslu hnojí v Európe. Reštriktívne e, hraničné hodnoty 20 mg na kilo a ďalej doložka červená línia, ktorú nemožno prekročiť. Mimochodom, nie sú tu empirické dôkazy pre tieto hraničné hodnoty. Treba myslieť na to, že tieto hno, hnojiva sú veľmi ťažké E, nákladné. Ďalšie zásahy by viedli, viedli k destabilizácii polnospodárstva. Obsah kadmia v pôdach v Polsku je veľmi nízky. Okrem toho, návrh e, e, zmiešavať organické e, častice e, s ostatnými hnojivami je to veľmi riskantné. Je tu i nebezpečenstvo kontaminácie pôd. Namiesto toho by sme mohli investovať do nových technológií. Na základe nebezpečenstva e, e, z dôvodu kadmia by som ale aj tak hlasoval za tento e, kompromis. Pán Katajnen. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, chcela by som sa poďakovať spravodajcovi. Chcem tento návrh podporiť. Polnohospodári sa rozhodli alebo majú k dispozícii lepšiu voľbu, trvalo udržateľnejšiu voľbu. Chceme zvieratá a naše životné prostredie chrániť. E, takisto e, vodstva e, a naše pôdy. Ide tiež o, o obehové hospodárstvo. Toto všetko samozrejme musíme zohľadniť, keď sa pozrieme na potrebu ochrany pobaltskej oblasti, e, morí, potrebujeme e, prísnejšie predpisy. My máme prísne predpisy pre kadmium v Fínsku, pokiaľ ide o ochranu zdravia ľudí a pôdy. Dúfam, že všetky členské krajiny to budú vidieť rovnako. Ďalším rečníkom pán e, Heusling. Kolegyne, kolegovia, musím do toho vína priliať trochu vody. My totiž prijímame ten kompromis, ale hrdí na ňo byť nemôžeme. Máme tu hraničnú hodnotu pre kadmium 60 mg, ale z akej hodnoty sme ako parlament vyšli? Chceli sme 40 eh, a potom 20 a potom tu bola blokáda v rade kvôli eh, masívnym záujmom a to tu máme eh, veľmi slabý kompromis kde je 60 mg ako hraničná hodnota. To nás nemôže uspokojiť, lebo keď sa pozrieme na to, čo prúdi do pôdy, e, skončí nejak v konečnom dôsledku v potravinách. Nemôže to byť preto uspokojivé. E, komisia to musí preveriť. E, nedostatočná ambicioznosť, ale napriek tomu budeme hlasovať za, pretože si hovoríme, že 30 rokov o tom diskutujeme a teraz tu konečne máme výsledok. V každom prípade to niečo je, máme hraničnú hodnotu, ale musíme si tiež ujasniť, že e, ten e, blokujúci postoj rady nebol určite vecou dobrou, preto e, je rada na vine tomu, že ambície sú také nízke, Myslím si, že spolupráca medzi IMKOM a NV v, tejto, v tomto ohľade nebola vždy bez kritiky. Potrebovali sme tri roky na rozpravu ktorú konečne môžeme dovršiť. a zdôrazňujem ešte raz, že to môže byť len začiatok, pretože na konci musíme naozaj pri, e, dospieť e, k e, hraničnej hodnote e, 20 mg. Ďakujem. Ďakujem pekne, Štefan Ek, GUE NGL. E, minúta. Nech sa páči. E, ďakujem, pani predsedajúca. Dopyt po zdravých potravinách z bio poľnohospodárských podnikov stále rastie. A to má pádny dôvod, dobrý dôvod. Ľudia majú strach, že kontaminovanými potravinami môžu byť e, otrávení. E, takéto hnojené produkty môžu viesť k vážnym ochoreniam, dokonca k umrtiam. Expozície kadmia, ktoré sú stanovené teraz e, v EU, sú vyššie, ako dokáže zniesť ľudský organizmus. To treba brať na vedomie. Všetko, čo je nad 20 mg hraničnou hodnotou, pre kilogram na kilogram, pokiaľ ide o kadmium, treba odmietnúť zo zdravotných dôvodov. Odporúčanie EFSA, ktoré viní najviac fosfáty za to, že e, sú pôdy zaťažené kadmiom, už nie je možné ignorovať. Všetky tie informácie nezabranili tomu, že niektorej poslanci, e, niektoré zo skupenia e, v tejto snemovni sledovali želania agrárnej lobby je treba zabezpečiť e, lepšie kroky smerom k e, bezpečnosti spotrebiteľov a dať pozor na znečisťovanie, kontamináciu pôdy. Nie som úplne spokojný tým pádom. Ďakujem pekne. Pani Troščínsky, nech sa páči, minúta. Ďakujem. 50 hnojiv na trhu ešte stále nemajú prístup na vnútorný trh, takže táto správa e, ukončuje túto krivú hospodárskú čin, e, aktivitu, pretože to ohrozuje budúcnosť polnohospodárstva. Organické hnojiva majú mať rovnaké konkurenčné podmienky ako tie minerálne. Je to súčasť balíka o obehovom hospodárstve a boli prekonané rôzne problémy, aj okrajové, ktoré sa dokonca týkali palčivých geopolitických otázok. Ale škoda, že niektorí neboli dostatočne pragmatickí, pretože hospodárskym aktérom nedali dostatočnú lehotu na prispôsobenie sa novým e, kritériám súladu. A, ale predsa len tá dohoda je priateľná a rýchlo by mala byť doplnená, tak aby boli možné inovácie v tomto odvetvi, myslím hlavne na francúzske podniky, pretože im by to malo prísť vhod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta na vás. Pani poslankyňa, pán Agnew, akceptujete? Nech sa páči. Yes. Would my colleague agree? Súhlasí kolegyňa, že v prípadoch, kde kadmium sa vyskytuje v, prirodzených, e, v prirodzenej podobe a v horninovom fosfáte, je to bezpečné. Ak to ale má uspokojiť legislatívu EU, tak sa okamžite stáva vysokotoxickým, vysokotoxickou rizikovou látkou, kde nie sú jednoduché, jednoduché priestory na likvidáciu. Euh, Ďakujem, máte pravdu. Keď EÚ sa do niečoho mieša, tak je to zrazu všetko toxické, ale v tomto prípade, ako pri mnohých iných, dôsledky ešte nie sú úplne zohľadnené v plnej miere a dúfame, že sa to vyrieši. Ďakujem. pekne a teraz pán Rosaty. Ďakujem pekne. Cieľom nariadenia o hnojivách je otvorenie trhov na nové výrobky, hlavne pokiaľ ide o organické hnojiva. S veľkým uspokojením vítam rozhodnutie vzdať sa neoprávnených a nereálnych hraníc kadmia v hnojivách. Bojovali sme proti tomuto návrhu aby sme nezničili dlhodobo ziskové odvetvie chemických hnojív v Európe. To, čo bolo prijaté 60 mg, a tu vyslovne ďakujem spravodajcovi, pánovi Turkanovi, sú príliš vysoké, reštriktívne a zvýšia náklady na výrobu. Týka sa to nielen ťažkých kovov, ale aj iných technických parametrov, ktoré teraz musia splňať všetky hnojiva to bude mať nepriaznivé dopady na ziskovosť tak tohoto odvetvia, ako aj potravín. Chcem upozorniť, že nemáme jasné zásady ohľadom toho, ako je možné nakladať s organickými hnojivami a takisto aj s zvieracími e, odpadmi. Okrem toho nie je dokázané, že by organické hnojivá zvyšovali efektivitu môže to viesť práve k opaku. Polsko nie že je jeden z najväčších výrobcov hnojív, ale zároveň aj jedným z najväčších spotrebiteľov. Takže nám na tej problematike záleží, tak z pohľadu bezpečnosti spotrebiteľa, ako aj z pohľadu odvetvia samotného. A bez toho, aby sme chceli nabúravať celé toto odvetvie. Ďakujem veľmi pekne pani Aguilera Garcia, mene socialistov. Buenas tardes, señora presidenta, muchas gracias Príjemné popoludne, ďakujem pani predsedajúca. Rada by som prispela do tejto rozpravy nasledovným vystúpením. Hovoríme o nariadení, ktoré je súčasťou obehového hospodárstva, návrhov tejto množenie obehového hospodárstva. A tie vplyvy budú až 20 rokov po citeľné teda po zavedení Chcela by som uviezť, že tieto hnojivé výrobky sú veľmi dôležité z pohľadu polnohospodárstva a nie je pochyb, že nevhodné používanie môže e, zabezpečiť e, značné rizika z pohľadu verejnej bezpečnosti a zdravia a to sa snažíme počiarknúť v tomto ohľade. E, mnohí privítali zahrnutie organických hnojivých látok a výrobkov a to je v poriadku, je to dobrá vec ale k tým e, organickým hnojivám e, chcem povedať následovné. Musíme inovovať a zlepšovať ich účinnosť a je nevyhnutné, aby sme konali v súlade so smernicou o dusičnanoch. To sa týka teda aj organických e, hnojivých výrobkov. Som za dohodu, pokiaľ ide o kadmium. Myslím, že sa nám podarilo nájsť rovnovážne riešenie 60 mg to nie je len e, stanovisko jednej strany, je to dohoda medzi všetkými zainteresovanými a podľa mňa také, takáto redukcia je dobrá, dobrá redukcia, dobré zníženie z pohľadu existujúcich potrieb. Ďakujem veľmi pekne, pán De Castro, minúta, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, tieto hnojivé výrobky, ktoré sú z tej kvality, vždy boli dôležité pre rozvoj plnohospodárských modelov, ktoré sú produktívnejšie a zároveň aj udržateľné, ktoré do budúcnosti musia reagovať na neustálu výzvu e, lepšej, efektívnejšej produkcie potravín, pričom bude menej e, využívaných tých zdrojov a menej bude znečisťované. Chcem poďakovať kolegovi Tarabelovi a takisto kolegovi Turkanovi e, za ich snahu, pokiaľ ide o harmonizáciu takýchto hnových výrobkov na rovni EÚ, kde stanovujú veľmi ambiciozne limity, pokiaľ ide o znečistujúce a kontaminujúce produkty, stimulujú výskum smerom k znižovaniu týchto dvoch posledných vecí v záujme našich polnospodárov, ale predovšetkým všetkých našich európskych občanov. E, tie rokovania preukazujú, ako e, sa EÚ dostáva do líderskej pozícii, pokiaľ ide o takýto udržateľný rozvoj a vytvára nevyhnutné podmienky pre stále väčšie rozširovanie inovatívnych produktov, a takisto so zníženým environmentálnym dopadom. To je úplne v súlade s modelom obehového hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz je čas na spontánnu rozpravu. E, dám priestor dvom rečníkom. Ďakujem pekne. Pani Šraje Pierik. Môžeme povedať, že sme premrhali príležitosť, pokiaľ ide o polnospodárstvo, a teda obehové, obehovú ekonomiku. Ja som na tejto veci už pracoval, pokiaľ ide o minerálne hnojivé látky a ekologické e, produkty e, z živočíšneho odpadu. Pán komisár Timmermans e, hovoril o tom, že treba tieto veci posunúť na delegovanú úroveň, pokiaľ ide o E, minimálnej úrovne týchto produktov, pokiaľ ide o ekologické hnojivé výrobky. Je dobré, že sme počuli takéto vyhlásenie zo strany komisie, avšak nie je dôrazné dostatočne. A chcela by som vyzvať aj ministrov e, na rade z Flámska, z Nemecka, z Holandska, aby hovorili o tom, že to výjmu zo spôsobnosti tej smernice, ja dúfam, že to vyriešim a v budúcnosti sa na to pozrieme. Ďakujem pekne. Pani Michála Šojdrová, minúta. Michála Šojdrová. Eh, Spravodaj za dosaženie. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za dosiahnutý kompromis. Zdá sa, že nakoniec bude priateľný tak eh, pre pomospodárov ako aj pre tých, ktorí chcú zdravé potraviny, zdravé životné prostredie Oceňujem zvýšenie bezpečnostných e, noriem hnojivých výrobkov a zníženie limitov pre ťažké kovy, hlavne pre kadmium. Toto sprísnenie povedie k zvýšeniu kvality a k bezpečnosti potravín a k vyššej ochrane životného prostredia a predovšetkým pôdy. Stále častejšie sa hovorí o probléme kontaminácie podzemných vôd chemickými látkami, obsiahnutými hlavne v používaných hnojivách. Toto opatrenie prispieje k náprave aj tohto problému a ja verím, že vďaka mechanizmu dobrovoľnej harmonizácie by sme mohli zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže, pretože nebude potrebné registrovať jednotlivé výrobky podľa rozdielných vnútroštátnych úprav. Znenie správy teda celkovo považujem za vyvážené a podporujem ho és most hallgassuk meg a bizottság nevében Timmermans. Ďakujem veľmi pekne a teraz v mene komisie dávam dve minúty pánovi Timmermansovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, mal som konkrétnu otázku od pani ischer Pírek a odpoviem na ňu priamo. E, štúdia bude pripravená do konca tohto roku, takže nemáme, neprebehne teda toľko času, skôr ako sa dozviete výsledok z tejto štúdie. Vzhľadom na široký záber štúdie, Máme podľa mňa dostatok záruk, aby sme predpokladali, že to pôjde smerom, o ktorý predpokladá aj pani Pierik. Takže len by som musel pozbudiť v tom, aby to sledovala a aby sa potom odpichla od tej verzie návrhu správy, keď bude pripravená. Chcem povedať, pani predsedajúca, že je to dobrý krok pre ponospodárov, je to dobré pre malé stredné podniky, je to dobré pre životné prostredie a predovšetkým je to dobré pre naše zdravie Takže myslím si, že je to ďalší krok vpred a ubezpečíme sa, aby sme aj do budúcnosti prijímali potrebné kroky. Ale to dnešné hlasovanie nás už e, vedie správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne pán podpredseda za vašu prácu, prácu vášho týmu. A teraz zatvoríme túto rozpravu. E, pán spravodajca Turkanu, dve minúty. Ďakujem pekne a gratulujeme. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán podpredseda Timmermans. Dovolte mi poďakovať kolegyňam, kolegom za ich vyjadrenia v dnešnej rozprave. Chcel by som konkrétne spomenúť pána Tarabelu, pána Česaka, pána Ivaškovička, pána Traštinského, pána Kalasa, pána Duranda, pána Maštálku, pána Vitemana a aj v neposlednom rade pani Gardiny, pretože sme mali skvelú spoluprácu v tomto spise. To, čo uviedli kolegovia, vidíme, že medziinstitucionálne rokovania boli kvalitné a dobrej rovnováhe. A mne zostáva jedine vás poprosiť, aby ste odhlasovali jednomyselne túto správu. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem kolega a chcela by som ešte raz poblahoželať tejto správe a tým uzatvárame tento bod. Teraz e, sú na rade hlasovania. Ďakujeme pekne. a regolamento. Prego, kolega. Áno, e, poznámka procedurálna, nech sa páči. Ďakujem, pane místo predsedo. Ďakujem. Pán podpredseda, protestná námietka na základe článku 182 rokovacieho poriadku. Ide o platnosť hlasovania o správe FOS Júri A8 pomlčka 0245 z roku 2018 copyright in the digital single market pri hlasovaní o požiadavke hlasovať eh, o pozmeňujúcich návrhoch 312 poslancov bolo za a proti bolo 317, ale spätne hlasovanie zmenilo 13, ktorí chceli hlasovať za tú možnosť, aby sa zvlášť hlasovalo o pozmenujúcich návrhoch. Pán podpredseda, ja vás týmto žiadam, aj predsedu Európskeho parlamentu žiadam o rozhodnutí zajtra o tomto opäť hlasovať, o tejto požiadavke, pretože bolo jasné, že veľa europoslancov, ktorí hlas, hlasovanie zmenili, sa e, proste boli, dos, boli zavedení. Ďakujem. Ďakujem pekne za tento postreh. Musím ale vám bohužiaľ oznámiť, že pokiaľ ide o žiadosť o korekciu eh, hlasovania, to nevedie k korekcii toho výsledku hlasovania. Čiže tie intervencie, ktoré nasledujú po samotnom hlasovaní, sú možné, ako vy ste naznačili, potom sú zaregistrované, zverejnené, ale nemôžu zmeniť samotný finálny výsledok hlasovania, bohužiaľ Takto stanovuje rokovací poriadok, takže ja postúpim vašu pripomienku predsedovi, ale musím pripomenúť, že bohužiaľ rokovací poriadok je v tejto veci veľmi jednoznačný. Ďakujem. Ak nie sú eh, žiadne ďalšie pripomienky, tak eh, prejdem rýchle k hlasovaniu. Správa Winter Swinburne, rámec pre ozdravenie a riešenie. Je tu taká pripomienka procedurálna? Nie? Čiže ešte raz, e, správa Winter Swinburne, rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán. A slovo dostáva pani spravodajkňa Swinburne, nech sa páči. You, Ďakujem. Stručne tieňoví spravodajcovia a ja aj spoluspravodajca to dnes dali na konečné hlasovanie späť pretože medzi inštitucionálne rokovania plánované týmto parlamentom pred rokom sa ešte ani len nezačali. Takže je znepokojúce, že rada sa rozhodla, že z tohto technického spisu nerobí prioritu, pretože je to zásadné pre budúcu finančnú stabilitu, pre infraštruktúru európskeho finančného trhu. Malo ísť o riešenie rizika koncentrácie a mať tu aj potrebné zábezpeky pri extrémnych scenároch a teda umožniť ozdravenie